Good morning. Good morning. Not too many of us. Vidím, že nie sme tu početní. Možno je na čas, aby sme začali, hoc aj vidím, že nie sme početní. Mnohí sú určite v zápchách na ceste sem do Európskeho parlamentu. Počul som, že niektorí sem neprídu na čas, ale to by nám nemalo brániť, e, aby sme začali s tým bodom, ktorý má mať pol hodinu, a je to bod 7. Dohoda Európskej únie a Švajčiarska, určité ustanovenia, ktoré sa týkajú cezhraničnej spolupráce, boja proti terorizmu, cezhraničného kriminality, Takisto ide o akreditáciu poskytovateľov e, forenzných služieb a laboratórnych aktivít. Ide o návrh e, správy. Spravodajkyňa Roberta Mecola, e, ktorá je na ceste, tu nemohla byť na, na túto hodinu. Nahradí ju však kolegyňa Dupont. Potom ďalej si vypočujeme našich tieňových spravodajcov a avizujem vám tu, že tento bod číslo 7 e, sa spojí v diskusii e, s bodom 8 kde takisto je spravodajkňou pani Mecola. A tam ide dohodu medzi EÚ a Lichtensteinskom e, v rovnakej veci, v rovnakej téme a s rovnakými tieňovými spravodajcami. Takže pani Dupont nám predniesie e, informáciu o správe a potom e, vystúpia tieňoví spravodajcovia a oznámim vám lehotu pre podávanie pozmenujúcich návrhov. Pani Dupont, nech sa páči, ďakujem. Ako vidíte, nie som Roberta Mecelo, ale nahrádzam ju. Tieto dve e, témy sú pomerne jasné. Parlament mal preskúmať možnosť súhlasu s dvoma dohodami s, e, medzi EÚ a Švajčiarskom a Lichtensteinskom použitie určitých predpisov o cezhraničnej kriminalite takisto rámcové rozhodnutie pre e, forenzné služby, ktoré vykonávajú laboratórne e, aktivity. Vždy sme chceli zlepšiť bezpečnosť e, v EÚ. Jeden zo spôsobov je uľahčiť výmenu informácií s tretími krajinami. Takéto zločiny sa dejú mimo EÚ, v EÚ, cezhranične a samozrejme je rozhodujúce, aby sme cezhranične spolupracovali pri presadzovaní práva. Preto tieto dohody s týmito krajinami sú dôležité, aby sme mali recipročný prístup k databázam, identifikačným systémom a systémom ukladajúcim údaje o vozidlách Takáto výmena informácií e, zohľadňuje tieto fakty. E, ďakujem za pozornosť. Teraz tieňový. za SAD pán Moreno Sanchez. Ďakujem, pán predseda. Socialisti a demokrati v parlamente plne podporujú tieto dve správy, Myslíme si totiž, že je dôležitá policajná spolupráca. Páchatelia a, tre- a teroristi nemo- sa tu nemôžu voľne pohybovať beztresne. U nás sme v Španielsku mali najprv ETU, potom Al-Kaidu a potom džihadistov, takže my to poznáme a plne podporujeme vašu prácu. Ďakujem. Much, Ďakujem. Dnes zastupujem kolegov Huka, ktorý tu nemohol byť dnes. Pozícia jeho je veľký súhlas s oboma dohodami. Prečítam jeho základné posolstvo. Boj proti terorizmu a zločinu je jednou z priorít pre občanov EÚ, pokiaľ ide o prieskumy. Vítame, E, zahrnutie hlavne dohody PRUM e, do týchto dohôd. Ide o posilnenú spoluprácu e, súdnych a policajných zložiek, vzájomné uznávanie laboratórnych aktivít na základe akreditovaných forenzných zariadení môže zohrávať dôležitú úlohu. Bezpečná, bezpečnostná únia je dôležitá a zločinnosť sa nezastaví na hraniciach. Preto všetky členské krajiny by mali mať prístup k databázam Liechtensteinska a, a takisto a, Švajčiarska, napríklad daktyloskopické údaje alebo údaje o vozidlách. Spolupráca na medzinárodnej úrovni e, je dôležitá, výmena informácií je e, životne dôležitá. Naozaj blahoželáme komisii k úspešnému dovršeniu e, e, e, rokovaní. A ďakujeme tiež spravodajkyni pani Metzele, že venovala pozornosť týmto dvom dohodám. Za zelených, prepáčte, pán Kofold za ID, nech sa páči. Ďakujem Nechcel som nič povedať k správe, ale je absurdné, že organizujete takéto zasadnutie, keď si zvážime, koľko ľudí je v sále. Vedie to naozaj k zamysleniu. Je tu tak málo ľudí, 6, 8, 10 poslancov maximálne tu sedí. Môžu byť ľudia dôvody určite opodstatnené, môžu byť ľudia na ceste, možno boli vo volebných okrskoch, ale je to naozaj absurdný pocit sedieť v tejto obrovskej sále, a sledovať, aká, aká je prázdna. Je to zlé. Viac e, už k tomu ani nepoviem. Ďakujem. Well, actually, there was no shadow, was it? Ja ale sa len snažím povedať, že je veľmi často tomu tak. E, naučili sme sa tu spolupracovať takto v parlamente. Po tisíckrát. Keď sa ľudia stiažujú na účasť na určitých zasadnutích, nemali by ste viniť tých, ktorí sú tu, ktorí sa zúčastňujú. Tých sa to týka. A je našou zodpovednosťou vysvetliť verejnosti, že niekedy Poslanci sa zúčastňujú iných zasadnutí, sú niekde inde. Nie je to ich vina. We are here to, to, to, to keep the work going. So do shadow. Napríklad o, buďte teda tieňovým spravodajcom. A toľko asi poviem k týmto prvým bodom, ktoré sme mali naplánované 9.30. Ak chcete komentovať ešte zo strany spravodajkyne EPP, chcete niečo povedať ešte? Nie? Niekedy komisia? Aj tá sa nechce vyjadriť? Nie? Nie je tomu tak? Tak potom jedine vám pripomeniem toľko, že táto osobitná správa umožňuje podávanie e, e, pozmeňujúcich návrhov takých, ktoré podľa pravidla 105 a 114 e, zvrátia názor spravodajcu. Takže lehoty boli stanovené na o dva dní, 14. novembra o 18. hodine večer a v Líbe budeme hlasovať 2. decembra. So Druhý e, bod e, je e, plánovaný na 9.30, ide o prezentáciu k Europolu. Máme tu hostia, riaditeľa operácií Europolu. Keďže ešte nie je 9.30, tak nakrátko naše zasadnutie prerušíme nejakých 15 minút a potom budeme pokračovať 10, 10, 12 minút. Ďakujem vám, máte čas na kávičku. Ďakujem vám za pochopenie. Viem, je to nepríjemné, že tu nie je veľký počet ľudí, ale naučili sme sa i takto pracovať. was saying. Kolegovia, pokračujme. Teraz máme e, druhý bod programu a ide o organizovaný zločin na internete a posudzovanie zo strany Europolu. Vypočujeme si prezentáciu kolegu Vilvan Gemerta ktorý je zástupcom riaditeľa pre e, operácie v Europole. 9. októbra Europol prijal e, správu IOCTA o organizovanom zločine na internete a hrozby v tejto súvislosti za rok 2019. Táto správa posudzuje kyber, e, e, situáciu hrozieb v kybernetickej zločinnosti a hoc môžeme hovoriť o konceptov, ako je umelá inteligencia, nové technológie. Je to možno lákavá téma. Táto správa skôr ukazuje, že e, zložky policajné hlavne sú konfrontované s existujúcimi a novými hrozbami, ktoré pochádzajú v prvom rade od zraniteľ- zo zraniteľnosti v existujúcich technológiách. Vítame teda pána Wilvan Gemerta z Europolu, aby nám e, vysvetlil obsah tejto správy a potom budeme mať priestor na diskusie. Tento bod e, máme na programe počas budúcej hodiny. Po jeho prezentácii budeme mať možnosť e, vymeniť si názory. Ďakujem, je cťou mi tu dnes byť s vami vo vašom výbore a prezentovať vám prácu Europolu. Je tu i môj kolega Fernando Rus, ktorý je šéfom operácií v Centre pre e, kybernetickú e, zločinnosť. Radi budeme prezentovať túto tému a odpovedať nám otázky, ktoré by ste mohli mať. Za 20 minút sa pokúsim vám vysvetliť, aká je e, situácia a dospieť k nejakým záverom. Vidíme, že IOKTA je jedno z hlavných činností Europolu je to každoročné strategické posudzovanie hrozieb na internete. Máme tu možnosti posudzovať e, kybernetickú e, situáciu. Sú tu vklady akademikov, priemyslu a tak ďalej e, týka sa to minulosti, súčasnosti, budúcnosti. Vidíme trendy takisto budúce v rámci našich zisťovaní a tiež je tu množstvo odporúcaní, aby sme mohli informovať e, tých, ktorí príjmajú rozhodnutia, ako napríklad vás, na všetkých úrovniach taktických aktivít a stratégií. Nie je to len posudzovanie hrozieb, ale i vyjasňovanie príležitostí a úspechov, ktoré sa dosiahli e, zo strany e, zložiek presadzovania práva. Snažíme sa byť e, ústretoví i k tomu, čo sa, na, e, čo sa blíži. Ak sa pozrieme na diskutované témy, vidíte asi takýto, takýto cloud slov. Ak by som mal vybrať jedno slovo, ktoré symbolizuje vývoj internetovej zločinnosti, je e, brutálni, alebo odvážni, alebo trúfali, e, čoraz trúfalejšie spôsoby, e, kde zločinci e, vidia svoje príležitosti. Dark web ďalej, 5G a vidíte GDPR, ďalšie výrazné témy, ktoré sú súčasťou našeho posudzovania. Ďalšia priesvitka. Čo sa zmenilo? Je to tak povediac symbolické v porovaní s prvou stránkou minulej správy IOKTA e, medzi rokmi 18 a 19 na ľavej strane vidíme, zamerali sme sa ešte stále na aktérov, zločincov, teraz je to viac e, nastavenie, aby sme mohli využiť týchto zločincov, teda, aby sme mohli využiť e, kybernetické možnosti, ktoré oni využívajú. Najdôležitejšie závery z IAKT je, že tie útoky boli e, viac zacielené, viac škodlivé našej spoločnosti. Vidíme tu aj e, rýchly vývoj e, kybernetických komponentov v oblasti útoku na súkromné spoločnosti, obchodný sektor, tým, že sa kompromitujú ich činnosti, veľmi silné formy kybernetickej zločinnosti Rozsah e, materiálu e, sexuálneho zneužívania tiež narastá. Je tu veľký objem, to sú veľké výzvy takisto pre nás a pre e, orgány činné v trestných postupoch. Takisto explicitné materiály, ktoré vytvárajú sami mladiství. Pozitívnejšia je úspešná úspešný útok voči mnohým centrám e, dark webu. A podľa nás e, to destabilizovalo e, prostredie dark webu. Niektoré firmy úplne zmizli a Eh, je tu takisto snaha dis- distribuovať sa smerom k, k komunikačným službám a týmto spôsobom využívať eh, predchodné eh, systémy šifrovania. Takisto Crime as, as a Service ako oblasť DDoS, útoky, ktoré sa takisto začínajú zintenzívňovať. Pokiaľ ide o prierezové trendy, ktoré sa týkajú všetkých fóriem zločinnosti, Vidíme neustále zneužívanie možností šifrovania. Sú tu rôzne kryptomeny, anonimnosť, anonimné služby online a to veľmi stiažuje e, vyšetrovateľom e, prístupovať k údajom. A niekedy je takmer nemožné e, tieto informácie získať. A druhá prierezová otázka, ktorú spomeniem, že všetko sa týka údajov Data ako údaje sú komodita, cieľ, nástroj na prekonanie bezpečnostných problémov. Um, Pre orgány presadzovania práva sú tu tri hlavné výzvy. Predovšetkým musí mať prístup k týmto údajom v kontexte vyšetrovaní. Je treba spravovať e, veľké dáta a taktiež ich využiť v rámci vyšetrovaní. K tomu sa ešte vrátim neskôr. Ďalšia prísvitka. Takže toto sú kategórie, ktoré v správe viac menej spomíname. Keď sa chcete pozrieť na otázku nových udalostí, máme tam ransomware, ale taktiež ohrozenie údajov, útoky na, na internetovú infraštruktúru. Toto sú taktiež webové stránky na dark webe. Čo sa týka e, podvodov s platbami, toto je z našho pohľadu jedna z hlavných víziev. Tam sa hlavne využíva skémovanie, ale taktiež sa zameriavajú zločinci na bankomaty. Čo sa týka mm, nabúrania obchodnej korešpondencie, toto taktiež je aktivita, kde sa využíva e, umelá inteligencia zo strany páchateľov snažia sa napríklad napodobniť e, hlas e, vysokých manažérov a riaditeľov. Taktiež e, je vidieť, že najslabším článkom celého reťazca sú ľudské bytosti, potom tí, ktorí prepožičavajú svoje účty eh, v banke na eh, nekalé finančné toky. A ďalej sú tam nové formy finančných systémov, ktoré sú zneužívané. Ďalej, eh, sexuálne vykoristovanie detí online, toto je naďalej kľúčová hrozba, taktiež žiadanie o tieto deti online taktiež. Explicitný materiál. Toto všetko je výzva pre zložky presadzovania práva, čo sa týka sexuálneho vykoristovania. Taktiež vo vzťahu k sexuálnemu vydieraniu. Toto je celá väčšia hrozba pre našu spoločnosť. No a na záver chcem hovoriť o zneužívaní detí tým, že sa pušťajú videá na internete. Toto je taktiež závažná forma sexuálneho vykoristovania. Čo sa týka dark webu, tak e, tam e, narastá e, obchod so službami pre páchateľov a s produktami. Sú tu stále viacej špecializované webové stránky, kde sa ponúkajú špecifické služby. Je to skutočne veľmi premenlivé prostredie. Vidíme, že taktiež e, messengerové aplikácie sa stále viacej používajú pre uzatváranie takýchto obchodov. Čo robí Europol v našej správe pre členské štáty? Chcel by som pohovoriť aj o tejto téme, pretože správa hovorí nielen o hrozbách, ale aj o výsledkoch, o úspechoch Vytvorili sme špecifický dark webový tím, ktorý nám pomáha pri vyšetrovaniach. A naľavo vidíte nejaké webové stránke, stránky, ktoré sme zrušili v spolupráci s členskými štátmi. Ďalej tam vidíte Power Off, druhý obrazok, to je spolupráca s zložkami presadzovania práva členských štátov, kde sa odstraňujú webové stránky rôznych organizácií. Napríklad toto bola organizácia, ktorá ponúkala v podstate na požiadanie e, útoky. Boli tam niektorí, ktorí Za 15 eur na mesiac ste si mohli e, objednať vlastný DDoS attack. Keď ste si v podstate zaplatili také predplatné. A tretia vec, e, teda sexuálne zneužívanie. Vychádzali sme zo situácie v roku 2019. E, spolupracovali sme s NECMEC, toto je americké oddelenie. A naše aktivity viedli k identifikácii osoby, ktorá pracovala v jednej jurisdikcii, ale žila v inej. A podnikli sme koordinované kroky. Nakoniec sme prehľadali dom tejto osoby a zistili sme, že na internete má tento človek viac než 40 rôznych online profilov, kde na rôznych eh, platformách sociálnych médií eh, plakal možné obete dokonca e, umožňoval dospelým zneužívať e, niektoré deti. Takže podozrivé osoby a taktiež obete sme identifikovali, vyšetrovanie naďalej prebieha. Taktiež sme sa snažili o vytvorenie nových aktivít, napríklad e, týždeň kybernetickej patroly, kde sme spolupracovali s e, ľuďmi z členských štátov na našej centrále, aby sme e, sa dozvedeli viac o e, aktivitách páchateľov trestných činov. A nešlo tam len o vyšetrovanie, ale taktiež o prešetrenie vysokej miery aktivity na, tma, na temnom trhu. Čo sa týka kľúčových odporúčaní našej správy, tu ich vidíte, tu je zoznam. Len stručne ich popíšem. Podľa nás potrebujeme medzinárodne koordinovaný prístup, aby sme mohli narušiť aktivity na dark webe, vrátanie narušenie operatívnych, vrátanie operatívnych aktivít, aby sme sa vzájme pochopili. Mali by sme sa zase zameriavať na hlavných poskytovateľov služieb, hlavných dodávateľov. Taktiež je treba mať multidisciplinárny koordinovaný prístup ku všetkým zúčastneným stranám, aby sa zabezpečila bezpečnosť online pre deti a tým pádom vzdelávacie kampane by mali byť súčasťou našej stratégie. Taktiež by sme mali bojovať proti eh, odolnosti eh, pachateľov trestných činov, čo sa týka eh, napríklad vydierania alebo prania špinavých peňazí. Je dôležitá naša spolupráca s súkromným sektorom, s akademickou obcou, s kľúčovými partnermi. Na tejto spolupráci musíme naďalej pracovať, pretože tam sú kľúčové informácie, ktoré sú užitočné aj pre zložky presadzovania práva. No a v tomto zmysle spolupráca s priemyslom a akademickou obcou taktiež musí byť pôdou pre inováciu čo sa týka boja proti kybernetickej kriminalite. Pár príkladov. My sme sa snažili taktiež narušiť rôzne kriminálne obchodné modely. Zdôrazním jednu z aktivít, ktorú sme vyvíjali už viac než 4 roky. To sa týka vydieračských eh, webových stránok. Keďže tých bolo stále viac, tak sme uvažovali nad tým, ako narušiť tento obchodný model, tak aby pre týchto páchateľov bolo ťažké cez ransomware sa dopracovať peniazom. Spolupracovali sme s dvomi súkromnými partnermi a jedným partnerom v oblasti presadzovania práva. Vytvorili sme túto aktivitu. Každý partner priniesol dešifrovávacie nástroje, aby sme dešifrovali takýto ransomware. No a potom sme um, tieto nástroje ponúkli občanov v Európe. Začali sme so štyrmi partnermi, ale vidíte v tomto prehľade, ako to rástlo nakoniec. Tých partnerov je 151, teda v tejto chvíli z rôznych kontextov a oni zadarmo dodávajú dešifrovacie nástroje a týmto sme narušili teda tento obchodný model. Tu vidíte výsledky, čo sa týka osvety, dopadu. Nie je to len e, európska webová stránka, už je globálna. Spolupracujeme s rôznymi subjektami, to znamená, že je táto, tento nástroj dostupný v 36 rôznych jazykoch po celom svete sa využíva. Tu vidíte počet obetí, ktorým sme pomohli. A skutočne toto je len taký opatrný odhad. V skutočnosti trávi to viac než 200 e, tisíc ľudí. Pripravili sme páchateľo o viac než 108 miliónov dolárov. A je to skutočne globálna aktivita, pretože títo e, občania, ktorí sme pomohli, pochádzali z 188 krajín. Narušili sme teda tento kriminálny obchodný model a čo sa týka priemyselných partnerov, tí všetko dodávali zadarmo, pokiaľ ste obeťou ransomware, tak pravdepodobne si potom budete chcieť zabezpečiť aj vašu budúcnosť, takže tam aj z obchodného pohľadu je to pre nich e, pozitívne, prínosné. Ďalší príklad. Sexuálne zneužívanie. Webová stránka, ktorú sme vytvorili už asi pred dvomi rokmi, aby sme pomohli zložkám presadzovania práva, aby mohli sa pohnúť s vyšetrovaniami ohľadom sexuálneho využívania, zneužívania, ktoré bolo e, zaseknuté. A tu nám išlo o to, že my by sme využili obrázky pozadia výjavov e, sexuálneho zneužívania a požiadali sme e, členské štáty expertov, ale aj verejnosť, aby pomohli identifikovať tieto predmety. A išlo nám o to, že nemusíte sa pozerať na Ehm, možných, možných 200 miest v rôznych krajinách, kde sa to mohlo stať, tak sme to zredukovali na 20 krajín alebo 5, kde napríklad sa vyskytovali také predmety, aké boli v pozadí tejto scény, boli viditeľné a potom verejnosť ich alebo experti ich mohli identifikovať. No a tak sme mohli pomôcť vyšetrovaniam, ktoré nepokračovali alebo nebo, nemohli sa ďalej, ďalej pokračovať. Tuto vám dám takýto, takúto priesvitku. Prosím, jednu priesvitku späť. Začali sme s 20 fotografiami. Za prvých pár týždňov sme dostali viac než 4000 e-mailov od ľudí, ktorí nám chceli pomôcť. No a potom sme dostali um, skoro, alebo sme publikovali ďalšie skoro 200 fotografií, dostali sme 24 tisíc reakcií od verejnosti ohľadom konkrétnych predmetov. My sme nepredpokladali, že sa nám podarí vyriešiť nejaké vyšetrovanie, ale už sa nám to podarilo. Identifikovali sme 9 detí a e, príslušné osoby sú stíhané. Ďalej, nalevo vidíte napríklad hotelovú izbu, ktorá bola možná e, alebo viditeľná na takomto videu. V podstate v piatok e, sme dostali tento obrázok a cez víkend už sme našli tú hotelovú izbu, v ktorej sa to stalo. Ďalej, toto je príklad vane, v ktorej došlo k zneužívaniu v piatok večer sme to dali na internet a v podstate o 3 čtvrte hodiny nám niekto zaslal ten obrázok napravo, takže sme identifikovali to miesto. Preto teraz sa snažíme identifikovať, alebo ľudia identifikovali predmety na fotografii, to môže pomôcť vyšetrovaniam v rôznych členských štátoch a týmto, pokiaľ to majú záujem, zložky presadzovania práva, im môžeme pomôcť. Toto je príklad našej podpory zložkám presadzovania práva. Ďalej. Vidíte, ako si to vyslúžilo pozornosť eh, v rôznych médiách v celej Európe. Ďalej. Čo sa týka budúcich hrozieb a vývoje udalostí, už ransomware teda ten vydieračský e, software, ten pravdepodobne bude stále viacej e, významný, budú špecializovanejší e, poskytovateľia kriminálnych služieb, ktorí budú teda poskytovať páchateľom služby. Toto je narastajúci trh. Ďalej vidíme nárast v dodavateľských reťazcoch alebo v útokoch na dodavateľské reťazce. Niektoré spoločnosti totiž outsourcujú eh, niektoré časti tohto eh, reťazca, takže tam narastá riziko. Ďalej phishing, tam je narastajúci kybernetický prvok, špecializovanejšie, presnejšie spôsoby, ako sa dostať k ľuďom, ktorí hrajú nejakú dôležitú úlohu v spoločnosti, vo firme. Ďalej využívanie nových platobných schém, toto taktiež budú páchatelia zneužívať, budú hľadať nové spôsoby, ako napadať tieto platobné schémy. Ďalej sexuálne zneužívanie a ďalšie podobné formy. Už na záver hovoril som o kľúčových trendoch, na čo je treba reagovať z pohľadu zložiek presadzovania práva Viem, že komisia pracuje na návrhu ohľadom elektronických dôkazov. Keď sa pozrieme na našu skúsenosť, tak vidíme, že v 85% všetkých vyšetrovaní sú súčasťou aktivít aj elektronické dôkazy, takže elektronické dôkazy skutočne sú dôležitým prvkom, na ktorom musíme pracovať. Postup e, vzájomného právneho uznávania právnej pomoci, ktorý momentálne funguje, je zastaralý, e, trvá príliš dlho a je zásadným e, aspektom vyšetrovania kybernetickej kriminality. Je treba mať riadne nástroje na spoluprácu s tými, ktorí majú dôležité informácie bez nejakých právnych e, obmedzení. Vieme, že výbor Libe o tomto momentálne diskutuje. Už bol publikovaný prvý návrh textu. Nuž my taktiež môžeme k tomuto navrhnúť nejaké aspekty, predovšetkým internetové adresy, sú dôležité, aby sme sa dopracovali k pôvodu e, trestného činu. Chcem povedať, že tieto informácie sú veľmi dôležité, nemali by byť obmedzené len na určité typy kriminality. Čo sa týka Prahu, prístupnosti citlivých údajov, tam je návrh to obmedzi na trvanie 5 rokov. Bolo by potom ťažké, keby sexuálne zneužívanie a fotografie boli e, súčasťou e, teda tohto ustanovenia, pretože e, často tie tresty v niektorých členských štátoch sú dosť nízke. Takže by sme mali sa pozrieť možno na tento prach, na toto obmedzenie. Čo sa týka justičnej spolupráce, toto je princíp, ktorý by mal byť zachovaný, ale zároveň potrebujeme návrh tak aby boli odstranené prekážky pre zložky presadzovania práva. Je jasné, že potrebujú orgány presadzovania práva tie správne nástroje, aby e, boli schopné pracovať, taktiež spolupráca so súkromným sektorom, prístup k databázám. Toto sú určité otázky, problémy, ktorým čelíme. Radi to s vami prediskutujeme a máme záujem o vašu podporu. Ďakujem, pán Hemer. Teraz um, máme priestor na otázky. Kto sa chcete vyjadriť, tak zdvihnite ruku alebo kartičku a môžete sa pýtať. Takže začneme ako prvá pani Zipo. Ďakujem. Pán predseda, ja sa pokúsim sformulovať určité otázky. Samozrejme, hovoríme tu opäť o šifrovaní a o problémoch pre orgány presadzovania práva sledovať komunikáciu páchateľov trestnej činnosti. Toto bol vždy problém. Na druhej strane nesúhlasíte, že pokiaľ by viac fyzických a právnických osôb používalo šifrovanú komunikáciu, tak by toto napomohlo určitým útokom? Ďalej, kybernetické útoky, do akej miery si myslíte, že je tu problém, že infraštruktúra a podniky, že situácia nie je taká, že každý sa dostatočne chráni proti útokom. Niektorí sú skutočne až e, ľahko vážni. Čo sa týka sexuálneho zneužívania online, hovorili ste o tom, že je tu stále viac e, samovýrobeného materiálu. Deti to robia z rôznych dôvodov. A taktiež ste povedali, že toto nie je úloha len pre políciu, ale potrebujeme aj verejnú osvetu, možno by sme mali spolupracovať so školami. Toto odporúčate, no moja otázka je, máte dojem, že sa v tejto oblasti už niečo v členských štátoch robí, že sa šíri osveta, že sa deti informujú, tak aby sme o tom hovorili o výrobe takéhoto materiálu. Čo sa týka jedného z posledných bodov vašej prezentácii, hovorili ste o tom, že sa na tých eh, fotografiách hľadajú predmety a že skutočne to má veľkú hodnotu, že ľudia sa k tomu vyjadrujú. Mm, bolo by možné využívať spätné vyhľadávanie na internete, aby sme zistili, kde sa tie obrázky objavili najprv? Ďakujem. Pani Brickmont. Ďakujem, pán predseda, za túto veľmi zajímavú eh, prezentáciu. Mám pre vás pár otázok. Eh, prvá sa týka Deepfake Technology. Povedali ste, eh, že správa hovorí o tom, že vývoj v tejto oblasti môže spôsobovať obavy, keďže táto technológia sa môže využívať na produkciu nového materiálu pre zneužívanie eh, detí a znemožňuje identifikáciu obetí. Do akej eh, miery je eh, táto identifikácia takéhoto materiálu možná? A pokiaľ ide o identifikáciu obetí, aké sú tie hlavné výzvy pri využívaní tejto technológie? Moja druhá otázka sa týka virtuálneho znásilnenia ako to vyzerá s e, definíciami a kybernetické sexuálne e, e, zločiny predstavujúce znásilnenie. No a potom pokiaľ ide o využívanie internetu teroristami, nadnesli ste to, aj moji kolegovia. Internet a sociálne médiá sa čoraz viac využívajú na takéto aktivity pokiaľ ide o prevenciu, vzdelávanie, zvyšovanie podvedomia um, a boj proti financovaniu terorizmu, zdá sa, že tieto oblasti sú uh, zásadne dôležité, ale robíme tu uh, dosť. A čo, ak nie, čo by sme mali robiť na rôznych úrovniach? A je to tiež uh, problém ľudských zdrojov. Napríklad pokiaľ ide o policajné služby a služby v členských uh, štátoch, uh, ktoré by sa mohli zaoberať e, ďalším e, dosledovávaním. Treba teda mať dostatok nástrojov pre boj proti teroristickému obsahu, aké sú vaše hlavné zdroje a čo robí Európska únia a Europol, aby pomáhali členským štátom na tejto úrovni. No a napokon posledná otázka Eh, pokiaľ ide o boj proti eh, aktuálnym aj budúcim eh, výzvam. Navrhuje sa tu vytvorenie centra, kde by sa združovali tí najvýznamnejší partnery podľa potrieb členských štátov. Mohli by ste sa trošku viac k tomuto navrhu vyjadriť a ako môžeme očakávať, že sa zrealizuje? Slovo má pán eh, Kulmel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Chcel by som vám zablahoželať k tejto eh, dobrej myšlienke, tej internetovej stránky s obrázkami eh, pozadia v prípadoch zneužívania detí. Treba zabezpečiť, aby verejnosť toto poznala. Takže ako chcete zvyšovať povedomie verejnosti aby čo najviac ľudí toto videli a mohli pomáhať. Moja druhá otázka sa týka elektronických dôkazov, ktoré ste tiež spomenuli. Ak vás správne chápem, povedali ste, že obzvlášť potrebujete vedieť, kto je za nejakou adresou, za nejakou IP adresou a tak ďalej. Takže to, išlo by tu o prístupové údaje. Takže bolo by to pre vás zaujímavé, keby sa elektronické dôkazy sústreďovali hlavne na tieto prístupové údaje, aby ste mohli identifikovať, kto je za niečím. A pokiaľ ide o, o otázky, ktoré sú viac citlivé, pokiaľ ide o základné práva, nejaké silnejšie e, e zábezpeky, by tam mohli pomôcť. Bola by to e, praktická cesta, pretože my ako parlament máme tiež e, záujem, aby e, vyšetrovanie bolo efektívne a rýchle, ale máme aj veľké obavy týkajúce sa základných práv, takže mohlo by vám takéto niečo pomôcť vo vašej praktickej práci, ak by ste mali prístupové údaje, ale pokiaľ ide o citlivejšie údaje, bolo by treba potrebné E, použiť iné nástroje alebo elektronické dôkazy s väčšou e, mierou e, zábezpiek. Ďakujem, pani Dupont. Ďakujem pekne aj z mojej strany za túto správu a rozsiahli prehľad, ktorý ste nám poskytli. Moja otázka ide podobným smerom ako prvá časť pána Körnera. Videla som, že na Instagrame ste veľmi aktívni nielen Child Abuse Online, ale aj iné eh, prípady trestných činov sa takto snažíte objasňovať. Myslím, že to môže byť dobrý nástroj, ktorý by sa mohol preniesť aj do iných oblastí. Ako si to v budúcnosti predstavujete, ako by sa dalo zlepšiť jeho využitie, tak aby sme mohli zamedzovať trestným činom. Ďakujem, pani Keller. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolím si hovoriť po francúzsky. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu a vyjadrenia kolegov to potvrdzujú. Robíte naozaj vynikajúcu prácu v oblasti boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí. To je niečo tak zásadné, chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním um, akokoľvek formou. Mám dve otázky. Mohli by ste upresniť, ako pracujete s národnými inštitúciami? Váš graf o partneroch eh, nebol až taký ľahko čitateľný. Francúzska policia bola dosť nízko na zozname partnerov. Ako pracujete eh, teda s nimi alebo s nejakými prípadne špecializovanými organizáciami na národnej úrovni? Druhá otázka. Čoraz viac sa hovorí o situácii migrantov, ich rodiny sú zneužívané, aby vlastne mohli posielať eh, eh, peniaze počas svojej migrácie. Takže je tam v tej, práve v tej fázi, kedy eh, vlastne sú závislí od prevádzačov. Mohli by ste povedať, čo robíte preto, aby ste zamedzili takémuto zvyšovaniu vplyvu prevádzačov Eh, odberať eh, tieto peniaze rodinám, ktoré majú zámer eh, migrácie. Ďakujem. Teraz pán Madison. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť po estonsky. Aj ja som mal uh, dočinenia so štatistikou o eh, trestnej činnosti voči eh, maloletým v Estonsku. Preto sa chcem spýtať, ktoré štáty najviac spolupracujú, pokiaľ ide o internetové platformy, ktoré sú využívané na páchanie trestných činov voči deťom a maloletým. Spolupráca s Europolom prispela eh, k objasňovaniu týchto trestných činov a máte údaje alebo analýzy o tom, koľko eh, pachateľov eh, bolo, ktorí ste vlastne dolepili, boli mnohonásobní páchatelia, alebo koľky sa dopustili týchto trestných činov iba poprvýkrát v súvislosti s trestami eh, sú veľké rozdiely v jednotlivých členských štátoch. Existuje tu aj možnosť e, trestu e, bez odňatia e, slobody. To je podľa mňa príliš jemné. Potom tu bola otázka k migrácii. Pred pár rokmi bola Európa šokovaná, že tu masovo dochádzalo v nemeckých mestách k prípadom zneužívania žien zo strany migrantov. Sú prípady aj sexuálneho zneužívania detí zo strany migrantov. Existujú k tomuto údaje? Pán Zikerc. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Hovoríte, že v prípade medzinárodnej koordinácii musí dojsť nutne k zlepšeniu. Bol by som rád, keby ste spomenuli nejaké uh, príklady e, toho, e, čo treba najrychlejšie vyriešiť. Včera sme mali e, prvú spoločnú rozprávu na tému elektronických dôkazov. Po rôznych vyjadreniach sa u mňa upevňuje dojem, že je tu nebezpečenstvo, že sa to všetko príliš zriedi a napokon tu nebudeme mať príliš efektívny nástroj. Preto sa chcem spýtať, e, pokiaľ ide o základné práva, ako to vyzerá a potom, pokiaľ ide o rýchlosť konaní, čo je pre vás najdôležitejšie, čo je centrálne, na čo určite musíme dávať pozor, keď chceme, aby nariadenie napokon naozaj e, naplňalo svoj účel. Ďakujem. E, slovo má teraz pani Al Zahlany. Veľmi e, sa snažíte, pán predseda, správne vysloviť moje meno. Ďakujem veľmi pekne. Budem hovoriť e, e, po švedsky. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A, a prečo hovorím po anglicky? Chcela som položiť dve otázky Ako hodnotíte situáciu v severských krajinách? E, tam prebiehala zaujímavá diskusia. E, diskutovali sme o tom, že by sa mohlo vytvoriť nejaké európske FBI. Myslíte si, že by to bolo zmysluplné? Bolo by potom možné vy, vy e, odsledovať, objasniť viac prípadov? Bolo by to účinnejšie v prípade cezhraničného zločinu? Chcela by som tiež vedieť, čo dnes vlastne e, bráni policajnej spolupráci medzi členskými štátmi. Nemáme tie správne nástroje, chýba tu harmonizácia, alebo chýba tu dobrá vôľa medzi členskými štátmi, nie sú členské štáty ochotné vymieňať si informácie, e, nie sú tu jednotlivé orgány, možno dostatočne ústretové. Pán Kofod. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem eh, za, tento, eh, pre, eh, za toto predstavenie zo strany Europolu, tento prejav. Máme tu jednu výhradu, pokiaľ ide o spoluprácu v trestnoprávnych veciach. My tu máme také osobitné Eh, úpravy pre Dánsko, takže mohli by ste eh, sa vyjadriť konkrétne k Dánsku, aká je spolupráca alebo aká je účasť Dánska na spolupráci. A ja dúfam, že spolupráca medzi dánskou políciou a Europolou prebieha uspokojivo, ale bol by som rád, keby ste sa k tomu vyjadrili. Dobre, vyjadrili sa všetci. Ak nie je nikto ďalší, eh, kto by sa chcel ujať slova, Slovo by sme odovzdali um, zastupcovi riaditeľa pre operačnú činnosť Europolu, pánovi Fankemertovi. Máte 15 minút e, času na to, aby ste odpovedali na tie otázky, ktoré zazneli. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, budem sa snažiť e, čo najlepšie na ne zodpovedať, prípadne špecializované otázky postupím môjmu kolegovi Samozrejme, e, e, šifrovanie je určite veľmi nápomocné pre zvyšovanie bezpečnosti. Na druhej strane, ak to zneužívajú e, zločinci, mala by tu byť možnosť pre políciu takisto vlastne dešifrovať takéto komunikácie. My sa teraz snažíme zabezpečiť možnosti pre legálne možnosti odstranenia e, e, šifrovania, aby sme takisto ochraňovali aj obete, ktoré teraz sú obeťami tohto. Pokiaľ ide o zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti e, sexuálneho zneužívania, podporujeme aj verejné kampane členských štátov, ktoré je možné aby sa nesústredoval len na jednotlivé krajiny, ale na celú e, Európsku e, úniu. Aj prednedávno sme mali e, týždeň spravodlivosti. V Bulharsku tu v tejto súvislosti prebehla takáto kampaň, ktorá bola veľmi úspešná. Takže nejde len o pomoc pri vyšetrovaní, ale aj zvyšovanie povedomia, preto to máme osobitný tým. Pokiaľ ide o crowdsourcing, myslím si, že to je naozaj spôsob, ako e, e, zvyšovať e, povedomie, ale informácie zo strany verejnosti môžu byť veľmi dobré, napríklad v oblasti identifikácie jednotlivých objektov, ale aj veľké firmy, ako napríklad Reddit, nie len verejnosť, nás často podporujú pri identifikácii obrázkov, takže za pomoci Ehm, vedomosti verejnosti môžeme byť eh, úspešnejší, aj keď teraz sa snažíme, aby vyšetrovanie zostalo eh, v oblasti eh, teda vyšetrovacích zložiek. No a naozaj na Europole máme zložku, ktorá sa zaoberá internetom, snažíme sa zaoberať právnym obsahom viac než 100 e, e, tisíc internetových stránok, twitterových e, účtov a tak ďalej. Posúvame týmto firmám približne 90 z nich sú napokon aj stiahnuté, pretože aj tieto firmy vlastne dospejú k rovnakým záverom ako my. Pokiaľ ide o snahu radikalizovať ľudí, ťažkosťou je, že to sa nedieje často v otvorenom internete, ale e, v osobitných e, komunikačných kanáloch, ku ktorým nemáme často prístup, ale snažíme sa tiež identifikovať nové metódy e, takéhoto využívania sociálnych médií. A za pomoci IRU sa snažíme tiež viac identifikovať, ako sa využívajú sociálne médiá. Pri každom toku sa snažíme aj identifikovať Eh, prítomnosť eh, eh, útočníka na sociálnych médiách. A teda analýzujeme aj toto počas nášho vyšetrovania. Pán Körner sa spýtal na povedomie. Máme cieľené kampane. Prednedávnom to bola kampaň, že trestné činy nemajú žiaden rod. Snažili sme sa poukázať na viacero, eh, teda všeobecne na trestné činy a Návštevnosť našich internetových stránok sa z 8 tisíc e, zväč, zväčší na e, približne 20 tisíc počas takýchto e, kampaní. Tiež to prispelo k tomu, že niektorí z tých naozaj najhľadanejších zločincov takýmto spôsobom boli zatnutí. K elektronickým dôkazom či nám ide hlavne o prístupové údaje alebo e, aj o viac. Určite tieto prístupové e, údaje a metadata, to je za to zodpovedný, sú veľmi dôležité prvky vyšetrovania. Som toho názoru, že v rámci právneho e, vyšetrovania by malo byť možné získať tieto informácie a v prípade tých ťažších e, prípadoch, e, keď dostávate tie skutočné e, údaje, výmenu údajov, je tam prach a ak ten prach bude príliš vysoký, tak je tu riziko, že nám ujde mnoho vyšetrovaní, čo z môjho pohľadu nie je v poriadku, pretože musíme myslieť aj na ochranu obetí. Takže nie je to len prístupové údaje, ale niekedy aj metadáta. platforma, ktorú využívame, e, či je možné ju rozšíriť. Zaoberáme sa tým. Úloha Europolu je, e, že sme taká platformová organizácia a umožňujeme e, zložkám posúzenia práva na určitom momente, v určitom momente prejsť na európsku úroveň a zabezpečovať prehľad. Je veľmi veľa úspešných firiem, ktoré využívajú takúto platformovú myšlienku a ktoré sprostredkovávajú niekoho, kto eh, poskytuje službu s niekým, kto ju potrebuje. Toto je úloha, ktorú môžeme zohrávať aj eh, v oblasti, v oblasti presadzovania práva. Eh, spolupráca s národnými inštitúciami, spolupracujeme so všetkými členskými štátmi, ale aj s tretími stranami, s ktorými máme dohody o spolupráci. Je tu pravidel, sú tu pravidelné správy o našej spolupráci. Takisto výročná správa pre váš parlament, pokiaľ ide o spoluprácu s Europolom, na tomto mieste treba diskutovať s členskými krajinami. Pokiaľ ide o migrantov, samozrejme vidíme, najmä pokiaľ ide o ich príchod do európskej zóny, vidíme silné zapájenie a brutálnejšie zapájenie do organizovaného zločinu hrozná smrť nedávna 40 ľudí v Essexe. Tu zvyšujeme spoluprácu s členskými krajinami a poukazujeme na e, spôsoby fungovania tohto zločinu e, a používame všetky prístupné prostriedky. Je tu samozrejme riziko zneužívania ľudí v tejto oblasti. Ďalej, pokiaľ ide o otázky toho, či potrebujeme o otázku zlepšovania medzinárodnej spolupráce. isté náš systém e, prístupu je založený na hraniciach a krajinách. Kybernetický zločin je veľmi e, ťažko postihnutelný e, v zmyšľaní hraničnom Množstvo relevantných informácií nie je e, v rukách vlády, v, v rukách súkromných inštancií. Preto je také dôležité mať právny prístup, legálny prístup e, právnym dohľadom. Isté e-evidence je tu rozhodujúce a toto sa e, musí robiť spôsobom, ktorý sme vytvorili pred časom e, európskeho zatýkača. I evidencie je rovnako dôležité, ale treba mať k tomu jednotný prístup. Ďalej, pokiaľ ide o otázku toho, či potrebujeme európsku FBI, taká profesionálna súkromná odpoveď Myslím si, že je potrebné, že e, FBI by potrebovala federálny systém, ktorý nemáme. Osobne si myslím, že nepotrebujeme európske FBI, potrebujeme však e, európske, európsku policajnú spoluprácu. Europol má práve identifikovať medzery, aby sa veci diali z tohoto prístupu e, platformy teda poskytovať možnosti spolupráce. Snažíme sa zvyšovať povedomie e, expertov v členských e, krajinách, e, keď vytvárame pracovné skupiny alebo školiace týždne. Má to dvojnásobný efekt. Na jednej strane sa identifikujú zločinci, na druhej strane sa robí určitá forma tréningu pokiaľ ide o nástroje, ktoré potrebujeme, všetky tie, ktorí sa spomínali, ak sa budeme držať tradičných systémov, nebudeme vedieť reagovať e, s primeraným spôsobom. Pokiaľ ide o tú dánsku e, úpravu, e, je tu špecifická úprava dojednanie s Dánskom, nepriamy prístup k databázam, musí to prechádzať Europolom a to je mohlo by byť komplikujúcou zložkou, ale moje skúsenosti, že dokážeme im dať rovnakú podporu i s ďalšími agentúrami presadzovania práva. Sú tu právne prekážky priamého prístupu k systému, ktoré sa nedajú odstrániť. Myslím si, že tým som zodpovedal mnoho otázok Nemal som čas odpovedať niektoré veľmi špecifické. Ak chcete doplniť, mám 4 minúty, budem veľmi struč, stručný. Otázka kybernetických útokov. Ich úroveň je vysoká. Každý deň vidíme prípady, kedy sú pod útokom spoločnosti či inštitúcie. Či máme dobré prostredie na ochranu? Nejde to len o ochranu technickými prostriedkami. Otázka je tiež otázka vzdelávania. Zločinci vždy útočia na, to, na tie slabiny v systéme. E tie e, e, e-maily, napríklad kompromitujúce podniky sa využívajú na takúto e, cestu. Nedostatok vzdelania a osvety užívateľov je jeden, jeden z tých zraniteľných bodov. Pre týchto zločincov potrebujeme naozaj prevenciu, potrebujeme na nástroje a, a nástroje na vyšetrovanie. Bola tu tiež otázka, pokiaľ ide o čísla, pokiaľ ide o sexuálne zneužívanie. Máme veľmi úspešnú spoluprácu, všetky členské krajiny sú súčasťou prioritného prístupu k e, zneužívaniu detí. Ťažko tu hľadať e, úspešné štatistiky. Musím však povedať, že e, boji proti zneužívaniu detí som za posledné roky videl veľký, veľký posun a nárast aktivít. Spojené je to s, s nárastom technológie, ako zločinci využijú tieto technológie z tých štatistík, čo mám, my v Europole posúvame ďalej jednotlivé odkazy z jednotlivých e, inštancií. Máme tu spoločnosti so sídlom v USA, a hovoria o zneužívaní na ich platformách tomuto centru. Tento, toto centrum ich posúva podľa krajín a my to e, e, posúvame 18 krajinám. Tento rok to bolo 300 tisíc takýchto odkazov v každom prípade môže ísť o potenciálnu obeď. Naša práca, my ňou pomáhame členským krajinám analyzovať tieto odkazy, filtrovať ich, nie vždy majú dostatočnú kvalitu. V konečnom dôsledku však väčšina z nich končia na, na stoloch národných e, vyšetrovateľov. Je tu jasná potreba viac investícií, nielen na strane presadzovania práva, Potrebujeme e, e, reakciu, ktorá bude prichádzať nielen od dôležitých ľudí, e, predstaviteľov oficiálnych, ale od verejnosti. A všetky tieto, títo by mali byť zastrešení tou spoluprácou. Nemusí to byť Europol, môže to byť niečo iné. Potrebujeme však inú spoluprácu užšiu spoluprácu pod jedným zastrešením. Je tu i o, o, o, otázka týkajúca sa technológií v súvislosti s e, deep webom. Čo tu musíme identifikovať? Potrebujeme nástroje a školenia. Pravidelne e, organizujeme stretanie e, na tento účel vytvorenej pracovnej skupiny na identifikáciu obetí napríklad. E, analýzujeme počas týždňov e, materiál týkajúce sa zneužívania detí, e, distribúcia týchto materiálov a spolu sa snažíme identifikovať aspekty týchto dôkazov vytvárame potom balíček, ktorý vysielame orgánom činy v trestných konaniach v jednotlivých členských krajinách. Je to veľmi úspešný model, nie len na záchranu detí, ale keď spojíme tých najlepších špecialistov environment. Eh, I have to say that despite of, eh, regardless of the, this good initiative, Napriek eh, úspechom týchto iniciatív sa nám podarilo analyzovať len malý, malú časť materiálov, ktoré máme v databázach. To znamená, máme tu veľké, veľké súbory, milióny súborov, ktoré ešte nikto nemal príležitosť vyšetriť. Ja preto apelujem, že treba viac investovať, viac školiť, lepšie nástroje, už som spomenul, aký dôležitý je vývoj možnosti Interpolu dostávať informácie. Je tu proces, kde musíme e, vyzývať národné orgány, e, aby sa zapájali, aby nám posielili tieto informácie. Aby sme e, mali viac možností zo strany Europolu dostávať tieto informácie, lepšie služby, komunite eh, vymáhania, presadzovania práva. Ďakujem vám obom, pokiaľ ide o vás, pána Van eh, Gemerta, pána Ruisa, za to, že ste nám vysvetlili tie eh, problematiky. Na čas má, môžeme pokračovať ďalej s ďalším bodom programu. Rozlučíme sa s našimi hostiami budeme s vami ešte komunikovať. Hovorili sme o tom, že by sa cirkulovala e, printová verzia tohto dokumentu členom výboru LIBE. Vy ste, myslím, priamo na mieste to akceptovali. IOKTA je na web stránke, môžete si ju vytlačiť. Tá prezentácia, tie priesvitky vám dám k dispozícii cez náš e, úrad. Ďakujem. Let's move. Let's move to point number 10 in the order of the day. Bod 10 našeho programu. Ním je vytvorenie azylového a migračného fondu, spravodajkyňa pani Miriam Dali. Je v miestnosti, Tešíme sa na jej prezentáciu o pokroku, ktorý sa dosiahol v rokovaniach s radou. Máte priestor, nech sa páči. Ďakujem. Áno, naozaj práve o tejto téme budem hovoriť. Mali sme dva trialógy. Počas tých pár minút, čo mám, vám chcem poskytnúť prehľad stretnutí na prvom trialogu sme prezentovali priority parlamentu k tejto zložke, ako ich potvrdil tento výbor a celé plénum. Identifikovali sme solidaritu, externú dimenziu, zámery fondu a financovanie cieľov, princíp financovania, práve financovanie lokálnych zložiek, zdroje na presídlovanie, e, výkazníctvo, monitorovanie a delegované akty. To boli naše hlavné priority Počas druhého trialógu sme sa snažili posunúť ďalej v množstve týchto otázok, najmä e, pokiaľ ide o solidaritu, ciele fondu, princíp partnerstva a e, pomoc v núdzi. Vyzdvihli sme, že solidarita je pre parlament e, rozhodujúca. Tu sa našiel široký konsenzus v Európskom parlamente. Inštitúcie sa zhodli, že solidarita je cieľom Parlament bude naďalej teda trvať na to, že toto je špecifickým cieľom. Jasne sme deklarovali, že odstránenie solidarity by bol krokom späť, e, pokiaľ ide o e, porovnanie s terajším stavom a budeme tak pokračovať i v ďalších trialogoch. K cieľom fondu obhajujeme pozíciu pri načetávaní piatich cieľov, cieľ solidarity, potom cieľ legálnej migrácie, integrácie. E, ani rada, ani parlament, ani komisia nechcú e, chcú spájať e, integráciu a legálnu migráciu. Chceme vyjasnenie, ktoré peniaze majú smerovať na integráciu a na legálnu migráciu. Trvali sme na tom, že ciele musia byť spojené s obsahom, pretože inak nevytvoríme to, čo vlastne sleduje fond. Pokiaľ ide o partnerský princíp, máme tu nový návrh, ktorý má zabezpečiť, že sú tu, tu nebudú prekryvy s článkom 26 CPR. A bez ohľadu na rokovania CPR, princíp partnerstva bude zachovaný pre tento fond. A čakáme pozíciu rady v tomto. Hovorili sme o financiách, osobitných cieľoch. Tento fond by mal prispievať dosahovaní vytýčených cieľov a preto sme navrhli minimálne percento pre výdavky v rôznych cieľoch. Rada nechce minimálne percento, parlament e, považuje na minimálne percenta za najlepší nástroj, aby sme dobre financovali všetky ciele fondov. Diskutovali sme o piatich aspektoch e, núdzovej pomoci. Musíme ďalej diskutovať o všeobecnej možnosti financovania centralizovaných e, agentúr. Vo všetkých rokovaniach sa trvám, ako, sa držím ako spravodajkyňa mandátu, ktorý som dostala parlamentom v prvom čítaním toto je naša báza pre rokovanie. Budeme zastávať pozíciu parlamentu v trialógoch. Naša pozícia je jasne známa a našim cieľom je dosiahnuť maximálny pro, e, pro, pokrok už za fínskeho predsedníctva. Hoc chápeme, že tento e, blok nemôžno oddeliť od ostatných. V mnohých témach e, je zložitá situácia E, e, rada tam nemá mandát, technické trialógy prebiehajú a tešíme sa na ďalšie trialógové stretnutia v budúcich týždňoch. Ďakujem. Ďakujeme vám pani Dali za sumarizovanú verziu o pokrokoch v rokovaniach s radou. Chceme si tiež vypožuť i tieňových, ak majú chuť vystúpiť, ak chcú vystúpiť. Pán Leners za EPP 1 Nemyslím si, že musíme ako tieňový prispieť. Máme rokovania, prebiehajú, máme e, nezhody v obsahových otázkach, ale spravodajkyňa sa, míli, e, sa nemýli v tom, e, keď sumarizuje terajší stav. Musíme len pokračovať v dobrom duchu v týchto trialógoch a snáď dosiahneme dobrý výsledok. Ďakujem vám. Možno ešte niekto iný, pán Huk z alebo Pán Market eh, ze zelených nemusíte komentovať. Ak sa vám však chce, eh, máte na to právo. Ak mi dáte priestor, je, je to jasná voľba, eh, ujmem sa slova. Len podporíme to, čo povedala spravodajkyňa. Teší ma naša úzka spolupráca. Tie rokovania ľahké nebudú, treba zdôrazniť že hlavným e, cieľom tohto fondu nie je financovanie tretich krajín, ale podpora členských krajinov, krajín, aby boli pripravené a aby bol, tu bola solidárnosť, keď prídu utečenci. A myslím, že e, budeme na tejto téme spolupracovať. Pán Kofor? Nie. Pani Kempa? Pán Huk, ste tu, ak chcete. Ospravedlím sa. Už práve som sa vkráčal, tak je to so mnou vždy, úplne na čas. Je to dôležitá legislatíva, to chcem zdôrazniť. Chcem pochváliť pani Dali, ktorá minulý týždeň na trialógu nás zastupovala všetkých ako parlament veľmi dobre a rade a komisii komunikovala stanoviska, na ktorých sme sa dohodli, na ktorých sme sa všetci zhodli. Azyl, migrácia, predovšetkým integrácia. A to chcem zdôrazniť, pretože pre nás, obnom Európu, integrácia je veľmi dôležitá. Ľudia, ktorí prídu ako utečenci do Európy, tých musíme integrovať, to znamená prepojiť. Nemôžu to byť cudzinci, ktorí tu budú medzi nami žiť, musia byť súčasťou spoločenstie, kde ich deti budú chodiť do školy, kde um, sa budú dospelí učiť jazyk, tak by boli súčasťou spoločnosti. No a Taktiež celkovo si naša politická skupina myslí, že solidarita v zmysle článku 8 zmluvy je významným prvkom. Musíme teda konštruktívne spolupracovať v rámci tretieho trialógu, ktorý sa nám blíži. Ďakujeme, pán Hug. Nevidím tu pani Kempa a nevidím ani pána Urbána za GUE. Takže myslím si, že pokiaľ všetko je v poriadku, tak môžem odozvať slovo spravodajkyni, pokiaľ sa chce ešte vyjadriť. Nie? Dobre. Takže o 11.00 ideme hlasovať. Len by som chcel ešte oznámiť e, načasovanie. Alebo nie, žiadne načasovanie, žiadny harmonogram. v závislosti od ďalších rokovaní to bude naplánované, takže momentálne žiadne načasovanie. Bod číslo 11 bol posunutý. Ten bod, ktorý sme mali mať teraz, bol posunutý na, 3, e, na 5. hodinu dnes po obede. Je to bod Tani Fajon týkajúci sa integrovaného fondu pre správanie hraníc. To znamená, že sa bude teraz elektronicky hlasovať o 11. Navrhujem tým pádom, dobre, hlasuje sa o 11. Takže si dáme krátku prestávku, keďže pokiaľ sme hlasovali teraz, tak by sa niektorí poslanci mohli stiažovať, že to nestihli. Je to v poriadku? O 11. je v poriadku? Nie? Dobre, o 11. No, navrhujem teda krátku prestávku. Hlasovať sa bude presne o 11. Presne. Tak, aby sme umožnili zvyšku poslancov, ktorí si to naplánovali na 11. aby sa sem dostavili. Ďakujem.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 Dear colleagues, be welcome. Be welcome and thank you for being here. We've made some time. Takže vítame vás. Ďakujeme, že ste prišli. Presne začíname po prestávke, aby sme umožnili poslancom, ktorí si naplánovali príchod na 11.00 hlasovať. Hlasovanie bude krátke. No a tým ukončíme našu rannú schôdzu. Potom 14.30 pokračujeme. Budeme mať spoločné zasadanie s výbormi DV a FAM o 14.30. Ale ako som povedal, teraz sa bude krátko hlasovať, je to len jednoduché. Máme tu návrh odporúčaní spravodajkyne Jadvigy Višnevskej, ktorej ďakujeme za odvedenú prácu, ale mám hlasovať o uzavretí eh, protokolu medzi EÚ a Švajčiarskom a Lichtensteinskom vo vzťahu k preskúmaniu žiadosti o azyl, ktorá bola podaná v členskom štáte EÚ alebo vo Švajčiarsku e, za účelmi eh, prístupu do systému Eurodac pre orgány presadzovania práva. Máme tu len jeden pozmenujúci návrh, o ktorom sa bude hlasovať. Potom budeme hlasovať o návrhu odporúčaní. Takže prvé hlasovanie je o pozmenujúcom návrhu. Prosím, pripravte si elektronické hlasovacie kartičky. Sú všetci na svojom mieste? Áno alebo nie? Takže počkáme na vás, pán Melo. Ste teraz už pripravení? Dobre, takže hlasujeme len o pozmeňujúcom návrhu. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Pozmeňujúci návrh bol zamietnutý. No a teraz hlasujeme o odporúčaní. A to bude koniec. Takže hlasujeme o texte e, návrhu dohody. Uzatváram hlasovanie. And it's largely adopted. Schválené veľkou väčšinou. Pokratovali by sme spravodajkyni, keby tu bola. Takže ďakujem všetkým.